Uh, um, Vážené kolegyňa a kolegovia, poprosím, aby ste sa usadili a aby ste si aj pripravili uh, hlasovacie karty. Okay, I'll just wait till everyone's seated. Počkám, až sa všetci usadíte. Drahé kolegyne a kolegovia, um, pred uh, časom hlasovania máme ešte jednu vec, ktorá nám zostáva zo včerajška. Ak si to správne spomínate, pri schvalovaní programu som presunul jednu vec a to je uh, E, žiadosť o schválenie odporúčaní e, koordinátorov z zasadnutia z 5. oktobra, keďže, keďže neboli všetci prítomní, tak e, by som chcel pripomenúť teraz tým vám, ktorí sa usádzate, že o tom toto ideme teraz riešiť. Máte tieto odporúčania koordinátorov vo vašich spisoch. Mm, poprosím vás, počúvajte ma, lebo je to naozaj zložitá záležitosť. Chcel by som, aby ste E, aby ste ma teraz pozorne počúvali. Je to vec, o ktorej budeme hlasovať dvojstupňov. V prvom rade by som chcel poprosiť o váš súhlas e, ku všetkým odporúčaniam koordinátorov s výnimkou jedného, e, a to veci, ktorá sa týka článku 7 zmluv. Je to vec, ktorú navrhuje skupina ALDE. Ja by som teraz chcel navrhnúť, aby sme schválili všetky ostatné odporúčania to by nám uľahčilo e, život. Takže poďme hlasovať o tých ostatných odporúčaniach. A potom tam ešte máme niekoľko ďalších záležitostí. Momentálne je toho tak veľa, že e, bude dobre schváliť e, niekoľko záležitostí, ktoré sa objavili od včera. Takže poprosím o trpezlivosť a o veľmi pozorné počúvanie. Ďalej tu je bod, ktorý tiež vyplynul zo sadnutia koordinátorov predseda je požiadaný, aby schválil účasť komisárky Libovej na z nasledu, niektorom z nasledujúcich zasadnutí výboru LIBE e, v súvislosti s výrokom súdu e, v prípade, ktorý sa zaoberal e, otázkou bezpečného útočiska. 26. oktobra budeme mať zasadnutie, na ktorom by sme mohli prijať komisárku, ak s tým súhlasíte, tak to schválené. Ďalej žiadosť skupiny GUE, kde bola schválená spravodajkyňa k správe o osobách e, s postihnutím e, v nadväznosti na činnosť výboru UNCPRD. E, je to, bolo to pridelené skupine GUE na zasadnutí koordinátorov 7. septembra. Chcem vás, chcem vás požiadať, aby sme to schválili. Nikto nie je proti prideleniu spravodajskej funkcie GUE v tejto veci. A potom je tu ešte jedna vec, kde posledn, na ostatnom zasadnutí koordinátorov sme dosiahli dohodu e, e, so skupinou SAD, to bolo teda rozhodnutie z ostatného zasadnutia, teda výbor sa zhodol na tom, poprosím o ticho, kolegyňa a kolegovia. E, výbor schválil odporúčanie koordinátorov predložiť komisii ústnu otázku, aby vysvetlila svoje uznesenie z 10. júna 2015. K tomuto by som navrhol, aby sme hlasovali elektronicky. To totiž jedna z vecí, jedno z rozhodnutí e, výboru e, e, skupiny koordinátorov z 10. júna, takže navrhujem, aby sme to, pokiaľ, akceptu, pokiaľ to budete akceptovať, aby sme e, teda hlasovali o pôvodnom návrhu ALDE, ale teda poďme e, najprv elektronicky overiť rozhodnutie o návrhu SAD, ktorý bol e, prednesený na predchádzajúcom zasadnutí. Pán Mišel, máte niečo? Áno, tento návrh je veľmi vážny, ale hlasujeme o návrhu ALDE aby sa vytvorila správa e, pre tú prvú fázu, aby tu nebola nejaké nedorozumenie. To je návrh ALDE. Thank you, Mr. Michel. Veľmi pekne ďakujem, pán Michel. Objasním to výboru, ak bude každý počúvať. My prvom rade budeme hlasovať o návrhu SAD, ktorý sa e, viaže k, ústnej otázke komisie, aby informovala, alebo teda aby proste informovala parlament o vykonávaní jeho uznesenia a následne by sme hlasovali aj o návrhu, výbor, návrhu z, e, um, e, frakcie ALDE. Takže to, to budú dve písomné hlasovania. Prosím vás, počúvajte chvíľku. Ak, si, ak to dopočúvate dokon, dokonca, nebude to trvať dlho, nebojte sa, tak uvidíte, že budeme zvažovať obidva návrhy, nebojte sa. Dobre, takže ak budete počúvať pozorne, tak to nebude veľmi bolestivé, slubujem. V prvom rade by som však chcel požiadať o schválenie odporúčania koordinátorov, ktoré... Pani Makovej, pomôže nám to nejako? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja samozrejme chápem tú vašu iróniu, ale moja hlasovacia kartička sem príde čoskoro, takže poprosím, keby ste započítali do hlasovania elektronického moju ruku. Áno, no, tak to bolo. To bolo určite nápomocné. Pre vás skôr než pre mňa, ale dobre. my thoughts, I suppose. Okay. Um, let me just get... Dobre, uh, vrátime sa k tej radostnejšej úlohe, teda v prvom rade skúsme, skúsme najprv hlasovať o návrhu SAD. Išlo predloženie o ústnej otázky komisii, aby e, parlamentu zaslala svoju informáciu k uzneseniu z júna 2015 z 10. júna. Budeme o tom hlasovať elektronicky. Teda ak podporujete tento návrh, ktorý je ústny, nie písomný, tak eh, hlasujte elektronicky áno. Ak ste proti, tak hlasujte elektronicky nie, prosím. Pán de Pris sa smeje, ale, eh, ale áno, treba to tak, tak, takto vysvetliť. Otváram hlasovanie. The vote is... A hlasovanie je teraz ukončené a vidím, že je to schválené, takže tento návrh eh, Áno, započítali sme aj vás, aj pani Gomez, takže toto hlasovanie bolo kladné. Tento návrh je takto schválený celým výborom v zmysle pravidla rokovacieho poriadku 205 a zároveň návrh ALDE s vysvetlením pána Mišela po oznámení predsedu v zmysle teda pravidla 205 návrh ALDE, ktorý tiež e, bol vykonaný na tomto stretnutí koordinátorov. O tom sa tiež hlasovalo a nebol schválený. Ale zároveň na stretnutí sa udialo viacero veci, viacero ďalších vecí. Vzhľadom k zmetku a vzhľadom k následovnej žiadosti ALDE ako predseda teraz navrhujem, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie výhrady proti takémuto hlasovaniu, navrhujem, aby sme ho vykonali elektronicky. Budeme hlasovať o návrhu ALDE. Hlasujme elektronicky. Ak podporujete tento návrh ALDE, pani Netfeld, máte procedurálnu otázku? Ja len došpecifikujem. My sme požadovali e, menovité elektronické hlasovanie. Pozerám sa do svojho zoznamu eventuálnych e, situácií a, a e, hneď na prvom mieste, možno tam je aj vaše meno, v prípade hlasovania podľa mien je potrebné v smysle pravidla 2.8 50 členov, ktorí o to požiadajú, pardon, 15, <laughs> bohužiaľ musíme to pravidlo rešpektovať, 15 členov bude musieť o toto požiadať e, v zmysle 208 o hlasovanie podľa mňa. Je to pedant, je to, je to detail, ale je tu 15, eh, člen, 15 poslankyň a poslancov, ktorí by to požiadali? Áno, postav, nemusíte sa vstávať, stačí, aby ste zdvihli ruky, hovorí predseda Richard, <laughs> je mi to ľúto, ale je tu, <laughs> je tu aj Brit, že? Zdá sa mi, že je to 15. Naozaj nemusíte <laughs> stať, stačí, keď dáte hore, hore ruky. Dobre, máme 15, takže môžete sa posadiť. E, pristúpime k hlasovaniu podľa mien. Takže kolegyňa, kolegovia, ak ste zaujali svoje miesta, ak teda podporujete odporúčanie e, koordinátorov, hlasujte áno, ak ste proti, hlasujte nie. Otváram hlasovanie. Teda, pardon, o, o návrhu ALDE. Pomýlil som sa, hovorí pán predsedajúci, nie o e, odporúčaní koordinátora, ale o návrhu ALDE. Čiže hlasujte áno, ak súhlasíte s ním, hlasujte nie, ak s ním nesúhlasíte. Otváram hlasovanie. Práve som bol informovaný, že máme e, o jeden hlas naviac e, ZPP, e ale môžeme vyčerknúť pani Markovej, či? Aha, už je to v poriadku. Takže hlasovanie je ukončené. A tento návrh bol zamietnutý. Takže kolegyňa a kolegova, prešli by sme k ďalším bodom, o ktorých sa bude hlasovať. Mrs. Mussolini, do you have a point of order? Pani Mussolini, Mussolini máte procedurálnu otázku? Non legu... Nepoznám pravidlá, ale mali by sa postaviť aj poslanci alebo nie poslanci. Pretože sa postavili dve osoby, ktoré nemajú e, menovku poslanca Všetci to musia byť predsa europoslanci, nie asistenti. Tak e, ja tu mám 10 asistentov, však ja ich môžem tiež im povedať, dnes sa všetci postavia. We, Mrs. Mussolini, it's okay. Sorry, that was not, that was not, Drahé kolegyne, máme tu, máme tu náhradníkov, máme tu hostí, ktorí si budú myslieť, že takto my bežne rokujeme. Započítali sme naozaj len poslankyňa poslancov pani Mussolini, dva kolegy a dva, dva koleg, dve kolegyňa a kolegovia, ktorí nemali karty. Čiže niekto tu hovorí mimo mikrofónu. Ako hovorím, po, započítali sme len poslancov sekretariat potvrdil, že, prípadná, že neboli žiadne nezrovnalosti. Čiže pod, poďme hlasovať zase elektronicky kvôli rýchlosti. Najprv o návrhu, e, návrhu správy o začiatí automatizovanej výmony daktyloskopických údajov v Polsku. je pani Beňová. Hlasovanie otváram teraz. The vote is... Ukončujem hlasovanie. schválené. Teda tento návrh správy je schválený. Blahoželám spravodajkyni. Ďalšia správa pani Beňovej. Otváram hlasovanie. Uzatváram, e, ukončujem hlasovanie aj tá, tento návrh správy o automatizovej výmene daktyloskopických údajov vo Švédsku bol schválený. Uh, A ešte jedna správa pani Beňovej, tretia správa. Otváram hlasovanie teraz, to je správa o Belgicku. Kolegyne a kolegovia, pripomínam, hlasujeme o správe o výmene daktyloskopických údajov v Belgicku. Otváram hlasovanie teraz. Ukončujem hlasovanie. Táto správa je tiež schválená. Prejdeme na návrh uznesenia o následných krokoch, alebo nie? Pýta sa pán predseda. Takže predsa prídeme k hlasovaciemu zoznamu osoby, ktoré môžu byť menované za nezávislých odborníkov najmä v oblasti drog, eh, riadenia hranice Európskeho centra, monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti. Máme dvoch kandidátov v abecednom poradí, znova elektronicky. Single vote. The vote is open. Tak jedno hlasovanie hlasujeme teraz. The vote is closed. Ukončujem hlasovanie. It's carried. Tento zoznam osôb je schválený. Teraz návrh uznesenia o následných krokoch e, k spáje parlamentu z marca 2015. Je to pozmeňovací návrh 12. Teraz otváram hlasovanie k pozmeňovací návrhu 12. Closed. Ehm, ukončujem hlasovanie. Otváram hlasovanie k, k, k pozmeňovaciemu návrhu 13. Ukončujem hlasovanie. Zamietnutý, pozmen, takisto ako 12. 14 a 15 sú identické, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Takisto zamietnuté kompromisný návrh 2. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválený pozmeňovací návrh 19. Otváram hlasovanie. 19. K uzneseniu o hromadnom sledovaní e, občanov EU pozmeňovací návrh 19 predkladateľ Axel Voss. Nemáte ho? Myslím, že <laughs> môžete za neho hlasovať aj tak. Teda o ňom. Odporúčam, aby ste, o ňom, aby ste hlasovali za. Pravdepodobne každý, alebo teda ostatní budú hlasovať proti. Myslím, že... Dobre, uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 21 pardon, ospravedlňujem sa kolegyňa, kolegovia, pozmeňovací návrh 20, otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 20, ešte raz. Tie ostatné medzi tým. Neviem, čo sa deje, neviem, čo sa deje VPP. E Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 20. Je každý. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teda kolegyne, kolegovia. Všetko, všetko je v poriadku? Neviem, asi budem musieť robiť eh, malú pauzičku, aby mal každý správny hlasovací zoznam, lebo ináč sa to bude také ťahať ďalej. Blahoželám skupinám, ktoré sú v správnom hlasovacom zozname. Všetko je v poriadku, takže sme v pozmeňovacom návrhu 29, druhá časť Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválený. Pozmeňovací návrh 25. Otváram hlasovanie. Ešte raz pozmeňovací návrh 25. Vy ste proti? Ale len by sme to urýchlili. <laughs> Nemal by som vám to hovoriť, ale mali by ste hlasovať proti. Dobre, bol zamietnutý <laughs> po ukončení hlasovania. E, pozmeňovací návrh 28. Otváram hlasovanie. Kolegyne, kolegovia, pozmeňovací návrh 28 už sme všetci v poriadku? Máme správny zoznam. Beží hlasovanie, ktoré som práve ukončil. Schválený, 28 bola schválená. Kompromisný návrh číslo 4. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Tento návrh, kompromisný návrh bol schválený. Pozmeňovací návrh 38, otváram hlasovanie. Pokračujem hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 40. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 39. Otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 39, otvara, hlasovanie otvorené a teraz je uzavreté, zamietnutý. Kompromisný návrh 16, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválený. Pozmeňovací návrh 42. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 17. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie, bol schválený. A pozmeňovací návrh 43, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 44. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 45. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 5. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie schválený. Pozmeňovací návrh 50. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 6. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie uzavreté. Schválený. Kompromisný návrh 7. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté. Schválený. kompromis 8. Otváram hlasovanie. Hlasovanie uzavreté. Schválené. Pozmeňovací návrh 67. Otváram hlasovanie. Hlasovanie uzavreté. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 68. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. si návrh 69. Otváram hlasovanie. Hlasovanie uzavreté. Schválený. Pozmeňovací návrh 70. Hlasovanie otvorené. A je uzavreté schválený. Pozmeňovací návrh 71, hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté. Schválený. Návrh 74, hlasovanie otvorené. A je uzavreté. Zamietnutý. 73. Hlasovanie otvorené. A je uzavreté. Zamietnutý. Návrh 75. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Schválený. Kompromis 9. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté. Schválený. Kompromis 12. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté schválený. Pozmeňovací návrh 79, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie uzavreté, zamietnutý. Návrh 80, hlasovanie otvorené. uzatvorené, zamietnutý pozmeňovací návrh 81 a 82, ktoré sú identické, hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté. Zamietnuté. Oba. Pozmeňovací návrh 83. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 3. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie uzavreté. Schválený. Kompromis 10. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Kompromis 10 bol schválený. Pozmeňovací návrh 89, hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté, schválený. Kompromis 11, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Schválený. Návrh 91. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 92, 93. Identické. Otváram hlasovanie. Hlasovanie uzavreté. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 95. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 96. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zamietnutý 97. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý 99. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté. Zamietnutý Návrh 100, hlasovanie otvorené. Pardon, tam sú rovnaké? Nie, nie. Hlas, pozmeňovací návrh 99. <laughs> Nie, o tom sme hlasovali. Ospravedlňujem sa. Takže stovka. Ospravedlňujem sa ešte raz, hovorí predseda. Pozmeňovací návrh 100. Hlasujeme. E, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. A teraz 101 a 102 sú identické, tak rýchlo som sa k ním chcel dostať. Otváram hlasovanie. Končujem hlasovanie zamietnuté, obidva. Pozmeňovací návrh 103. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté, zamietnutý návrh 104, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Schválený. Kompromis 13. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené schválený. Pozmeňovací návrh 106, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené, schválený. Návrh, návrhy 107 a 108 sú identické, hlasovanie otvorené. A je ukončené. Zamietnuté. 109. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté. Zamietnutý. Návrh 111. časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválená. 112. časť. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutá. Návrh 111. Otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. schválený. 112, otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 14, prvá časť, otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Schválená. Druhá časť kompromisu 14, otváram hlasovanie hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Tiež schválená. 115. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 116. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 117. Otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. Schválený. 118. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 119 a 120. Hlasujem o nich v jednom bloku. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 121. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 122. Otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 15. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie schválený. Kompromis 1. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňovací návrh 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený pardon, <laughs> zametnutý. Spravedlňujem sa, hovorí predseda, moja chyba. Pozmeňovací návrh 3. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňovací návrh 8. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 9. Otváram hlasovanie. Skúšajú na mňa všetko, hovorí predseda. Uzatváram hlasovanie. <laughs> Schválené. A posledný, posledné úvodné ustanovenie, pozmeňovací návrh 10. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A posledné hlasovanie, teda o celej správe, o celom dokumente. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatá. Dokument bol schválený. Pardon. Návrh uznesenia o schválení. Tým sme vyčerpali záležitosti týkajúce sa hlasovania. Správa daty bude na programe budúci týždeň. Ďakujem vám za dnešnú pozornosť. Kolegyňa a kolegovia, e, prerušíme zasadnutie na jednu hodinu. E, o jednu hodinu sa začne video prenos, e, priamy prenos z francúzského národného zhromaždenia. Ďakujem veľmi pekne. Uvidíme sa o hodinu.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

colleagues, uh, could I ask Takže, vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste si posadali viac dopredu. Sitting, first... Aby to trošku vyzeralo dôstojnejšie, prosím, aby ste sa zaradili do tých prednejších radov. Ďakujem. Ja, yeah. chers collègues, en attendant que il arrive d'ailleurs, en attendant que me Charles Vážení kolegovia, e, čakám ešte, kým ďalší kolegovia prídu, ale už sme napojení na Európsky parlament, len by som pripomenula, aký bude postup. Je tu aj spravodajca. Skôr než začneme. A E, zdravím aj kolegov z Európskeho parlamentu, tak by som len pripomenula, aké sú základné pravidlá, pretože fungujeme veľmi špecifickým režimom. Podpredseda pán Weidenholzer bude hovoriť 4 minúty ja na úvod tiež budem hovoriť 4, minúty, 4 minúty a potom každý z nás bude mať 2 minúty. To sú pravidlá Európskeho parlamentu. A samozrejme spravodajca 3 minúty, zabudla som na to najpodstatnejšie. To je pravidlo Európskeho parlamentu. Nezabúdajte, že je tu aj tlmočenie, takže musíme byť veľmi e, prísni a striktne rešpektovať e, čas Myslím, že kolegovia sú usadení, tak ak súhlasíte, začali by sme. Euh, Všetkým by som poďakovala pán predseda, pán podpredseda, kolegovia z Európskeho parlamentu aj z parlamentného zhromaždenia. Ja som veľmi rada, že sme mohli zorganizovať toto spoločné stretnutie prostredníctvom videokonferencie. Podľa mňa je rozhodujúce, aby národní a europoslanci mohli diskutovať o takých aktuálnych témach EÚ, e, ktoré sú teraz dôležité. E, vzhľadom na to, že Európa trpí nacionalizmy a fundamentalizmy, je dôležité, aby sme viacej diskutovali a mali by sme prispieť k oživeniu Európy spoluprácou my, národné parlamenty, a aby e, sme mali e, možnosť viacej upeňovať našu spoluprácu. Je to veľmi významná téma pre budúcnosť EÚ. E Migračná otázka je aj v strede, týka tá solidarita pre celú Európu, pre členské štáty Rada by som pripomenula e, Taliansko, Grécko a iné krajiny, akú ťažkú úlohu majú v tejto migračnej kríze. A preto potrebujeme viacej demokratickejšej Európy a nemali by sme sa e, stiahovať e, do nejakých nacionalizmov, ako to aj pripomenul prezident Holland minulý týždeň eh, vo vystúpení v Európskom parlamente sporu s Angelou Merkelovou. Eh, Rada OSN 20. oktobra povolila EÚ, aby eh, pomáhala lodiam na širom mori prichádzajúce z Líby. Išlo o, o rezolúciu OSN je veľmi no, zložité e, sa dohodnúť v mnohých otázkach a je zaujímavé, že je e, zložité medzi Európanmi sa dohodnúť, pomáhať týmto utečencom. 20. mája 2015 som sa obratila na predsedu vlády Francúzska k návrhu pána Junckera, aby spravodlivo prerozdelil migrantov išlo o občanov, ktorí utekali pred e, vojnou a konfliktom. E, ofenzívny, konštruktívny postoj Európskeho parlamentu a predovšetkým výboru LIBE zohral kľúčovú úlohu v tejto situácii a viedol k tomu, aby sa E, zaviedlo povinné spravodlivé prerozdelenie utečencov v krajinách EÚ. Ide o lepšie riadenie vonkajších hraníc a vo štvrtok luxemburské predsedníctvo správne vyzvalo k vytvoreniu európskeho, európskych jednotiek ochrany vonkajších hraníc. A my si tiež radi vypočujeme váš názor v tomto bode. Je pred nami e, veľa otázok a tém na diskusiu, či by sme mali mať spoločné európske pravidlá v azylovom práve, e, z čoho by sme mali vychádzať, z akého základu, aby sme spolupracovali na dobrej integrácii z diplomatického hľadiska, ako pomáhať krajinám, ktoré e, zaznamenávajú prílev utečencov nezabúdajme, že sú to e, tie okrajové krajiny, ktoré trpia touto najväčšou záťažou počtu utečencov a potom e, v tej pravidelnej regulácii príchodu utečencov e, treba riešiť otázku, že nezabúdajme, že títo utečenci neznamenajú pre našu spoločnosť žiadnu hrozbu. To bolo na úvod niekoľko slov. Ehm, merci, madame. Bonsoir. Ďakujem. Dobrý večer. like to welcome you. Takže úvodom vás chcem privítať vás, pani eh, predsedajúcu, tak aj ostatných E, za, zastupujúcich výbor zahraničných vecí francúzského parlamentu. Je vynikajúce mať možnosť stretnúť sa takto a video cestou. Je to veľmi efektívny aj po nákladovej stránke systém a verím, že e, bude príležitosť ho využívať aj pri iných príležitostiach. Pre nás, pre výbor LIBE je to premiéra prvé rokovanie tohto typu a verím, že to prinesie e, pozitívny zážitok. Témou nášho e, rokovania je situácia s utečencami a migrantmi. E, my pracujeme na správe z vlastnej iniciatívy ohľadom situácie v Stredomorí a e, budeme v tej správe pojednávať o potrebe spoločného postupe. E, e, spolu pravodajcimi je pani Koráca Bildy z Malty za EPP a takisto aj pani Kormali. My máme teraz E, práve týchto obidvoch, e, tieto obidve nie v delegácii, ktorá e, navštevuje, navštevuje v týchto dňoch Líbiu, takže sú neprítomné v správe. Chceme zaoberať solidaritou a spravodlivého zdieľania, zodpovednosti, takisto boj proti pašovaniu ľudí a vôbec efektívnenie nakladania s migrantmi, takisto aj Ehm, lepšie zabezpečenie a správa hraníc e, a medzi iným aj lepšiu spoluprácu s tretími štátmi. V tomto kontexte Európska komisia navrhla e, celý rad iniciatív e, v rámci Európskej agendy pre migráciu. Ide o permanentný systém relokácie. K tomu Timothy Kirkhoff je spravodajca za nás, takisto potom e, Sylvie Gion e, pracuje na správe týkajúce sa e, bezpečných útočisk pre migrantov a takisto sa chceme venovať aj o tzv. hotspotoch. A tu ide o predmet, tu, tu ide o, vypi, o skutočne zameranie sa na tie kľúčové aspekty presunu migrantov. Je dôležité, aby e, sme využili priestor, ktorý máme k dispozícii, aby sme si vymenili názory na utečeneckú politiku, migrantské toky a e, takisto aj na možné riešenia. Prosím, aby ste prísne dodržiavali e, pridelený čas. A potom, samozrejme, keď vystúpite, zapnite si mikrofón a dôležité je ho aj vypnúť, keď skončíte svoje vystúpenie. a poprosím e, e, zástupcov a zástupkynie francúzského parlamentu, aby brali do úvahy, že e, prejavy sú tlmočené, takže treba sa vyjadrovať takým tempom, aby tlmočenie bolo možné. Ďakujem ešte raz pekne za nadviazanie tohto spojenia a za e, e, spustenie tohto procesu. Teraz dáme slovo pani Anna Maria Koráca Bioco, e, ktorá zastupuje EPP. Ďakujem pekne, kolegovia. Je to pre mňa naozaj veľká radosť, že sa môžeme tejto téme vám venovať. Je to uh, jedna z najvýznamnejších tém pre PP e, otázka e, humanitárnej, humanitnej krízy utečencov. Samozrejme, že len ťažko vyriešime situáciu v Sýrii. Potrebujeme na to samozrejme silnejšiu zahraničnú politiku, ale našim základným právom či úlohou je zachraňovať životy Nemôžeme samozrejme všetkých v Európe prijať, ale musíme zachrániť tých, ktorí prichádzajú. Ja som bola na čele delegácie Libe na, na Lampeduse a v rámci operácie Mare Sicuro sme sledovali, ako, e, videli sme, ako každú noc tisícky osôb prichádzali a riskovali svoje životy, aby prichádzali na naše územie. Táto operácia bola účinná, ale nepostačovala. Treba posilniť hlavne v Stredomorí naše sily, ale tieto záchranné operácie sú potrebné, ale nepostačujúce. Otázka je, prečo toľko ľudí chce prísť ku nám v situácii, keď prichádzajú na európske hranice. Je veľmi dôležité, aby sme ich zaregistrovali na to a preto je potrebné kontrolovať naše hranice a treba rozhodnejšie postupovať proti prevádzačom a bojovať proti prevádzačom. To neznamená, že budeme bojovať proti utečencom, ale budeme práve ich chrániť od zločincov, ktorí ich zneužívajú. A treba tiež uviezť do praxe, spolo, do praxe spoločné pravidlá, ktoré už existujú. Máme azylový balíček, ale členské štáty ho neaplikujú. A ja preto vyzývam, aby aj e, francúzske parlamentné zhromaždenie urobilo maximum, aby aj členské štáty prebrali svoju zodpovednosť v momente, kedy všetky členské štáty, 28 členských štátov musí ľudsky, humánne prijať utečencov treba rozlišovať medzi tými, ktorí majú právo na azyl a tými, ktorí sú ekonomickými utečencami a tam treba aplikovať smernicu o návrate, ktorá už existuje. A našou líniou je ísť dobrovoľným systémom relokácie medzi členskými e, štátmi a presídlením e, Musíme sa toho dobrovoľného systému presunúť k tomu povinnému systému kvót. 160 tisíc, e, to je to číslo, ale stále to nestačí, ale potrebujeme ten akčný plán, ktorý sme aj spustili aj pre Turecko, aby sme e, pomohli v prípade viac ako 2 miliónov utečencov. Ďakujem. Je Merci, madame présidente, monsieur le Pani Karamanli, ďakujem, že môžeme realizovať toto mm, parlamentné stretnutie cez videokonferenciu. Je to naozaj veľká výzva a zároveň príležitosť sa venovať viacerým dôležitým bodom. Migračná kríza, je bohužiaľ silnejšia, horšia, e, než si niektorí e, sa snažia nás presvedčiť. Ten nacionalistický prístup je skutočne úchylkou pre touto krízou migračné toky sa predtým chápali národnými vládami ako národná kompetencia, ale teraz je už dokázané a preukázané, že vonkajšie hranice sú hranicami všetkých. Nemôžeme byť izolovaní, tak ako by si to niektorí želali. To by nás e, spôsobilo, že by sme boli zraniteľnejšími. Menej Európy by znamenalo koniec európskeho projektu a správne to 7. oktobra v EP povedal prezident Holland. 600 tisíc mužov a žien, ktorí utekajú pred biedou, vojnou a násilím a sú to potom aj siete prevádzačov, vlastne takých nových otrokárov, ktorí využívajú túto situáciu. Vydali sme oznámenie v súvislosti s oznámením komisie a opakujem aj teraz to, čo som už povedala vtedy, že táto výzva je možno tá najtrnistejšia od toto vyhlásenia. Toto rozhodne je také najzložitejšie od vytvorenia EÚ. E, nezabúdajme, že treba zachraňovať týchto ľudí na mori, e, že ich treba prijať humanitárne a že ich treba nejakým spôsobom umiestniť 9. bol z Talianska e, spustená tá prvá fáza operácia, e, prvá fáza operácie. Európska komisia hovorí o 400 tisícoch, e, ale len určitá časť z nich sa zrealizovala. Európa má pred sebou veľké geopolitické výzvy. My sme spolu zákonodarcovia a ja si myslím, že by sme sa mali venovať základným legislatívnym témam, ochrana vonkajších hraníc a tak ďalej. next speaker is Juan Fernando López. Ďalším rečníkom je e, pán Juan Fernando López Aguilar aussi, Madame la Co-Présidente, je veux aussi apprécier l'opportunité de cet entretien. Ja e, vítam e, toto bilaterálne stretnutie medzi členmi Európskeho parlamentu a e, francúzským parlamentom a to v otázke na najvyš významnej. Eh, často označovanej ako utečenecká kríza. Mám dve minúty, takže budem eh, stručný a eh, len poukážem a zdôrazním e, naše presadzovanie holistického, komplexného postupu, čo sa týka migračnej politiky, čo sa týka aj spolupráce, čo sa týka spoločnej kontroly a ostrahy vonkajších hraníc. No a v neposlednom a najdôležitejšom rade je e, dodržiavanie ľudských práv pri tejto kríze. Európsky parlament e, vo svojej utečeneckej politike musí vychádzať z jednoznačného plného rešpektovania ľudských práv a medzinárodného práva, vrátane samozrejme európskeho. My sme presvedčení o tom, že migračná politika e, musí byť e, rozpracovaná do detajlov a e, zakladať sa na zdieľanej zodpovednosti, tak ako je to v článku 80 zmluvy o fungovaní EÚ. Okrem toho musíme sa vrátiť k Dublinskej dohode a prehodnotiť túto dohodu už neobstojí v tej podobe, ako ju poznáme. Mali by sme mať nový nové, nové nariadenia, ktoré e, budú pojednávať o povinnom e, presídlovaní takýchto ľudí. U Čečencovi musí byť uznané jeho práva ako jednotlivca. E, musíme si zároveň uvedomiť, že Európska únia musí e, e, participovať na záchranných akciách na mori a Musíme si uvedomiť, že na 2016 bude potrebné navýšenie aj e, rozpočtových prostriedkov e, na túto oblasť. Ak dovolíte, záverom by som sa chcel dotknúť nelegálneho prevádzactva e, súvisí to s chudobou, ne, ne, nerovnakými podmienkami a musíme e, otvoriť tzv. európske koridory, aby sme vedeli e, sa vysporiadať s týmto problémom. E, prerušuje, e, prerušuje e, predsedajúci a rečník prislúbil skorý koniec svojho vystúpenia. Potrebujeme zabezpečiť rýchlu integráciu týchto migrantov do pracovného dohu a potrebujeme regulérne prístupové kanály do Európskej únie pre utečencov. Ak dovolíte, ešte raz chcem upozorniť na to, že e, neslobodno prekračovať pridelené časové e, limity. Máme celkovo čas len do 18.30 na túto videokonferenciu, takže dbajte o dodržanie času. Ďakujem, Charles. E, a teraz vystúpi Charles Berbier. Ďakujem pekne, je mi potešením mať príležitosť vymeniť si s vami názory na túto tému. A to v takejto formácii e, francúzsky parlament a Európsky e, parlament Frontex u, u, dnes zverejnil čísla o migrácii v roku 2015, migrácia do Európy. E, 710 tisíc migrantov vstúpilo, vkročilo na územie EÚ, pričom v roku 2014 e, to bolo len 282 tisíc. E, skutočne možno hovoriť o migračnej kríze. To je obrovská výzva, pre ktorou stojí Európa. A riešenie E, musí byť celoeurópske. V tomto plne súhlasím e, s predrečníkmi, ktorí tiež vyjadrili takýto názor. Podľa, podľa môjho názoru a podľa názoru politickej strany e Le Républicain, ktorú zastupujem, je potrebné prijať celoeurópske riešenie a potom ho aj uplatniť v praxi e, postup by mal byť takýto. Posudzovať čo najrýchlejšie, e, čo najrýchlejšie žiadosti o azyl bolo by najlepšie ešte predtým, ako teda e, prídu na územie EÚ a pokiaľ je zamietnutá žiadosť o azylu, tak bolo by e, potrebné zabezpečiť e, rýchlejšie, efektívnejšie e, vrátenie danej osoby do krajiny pôvodu. Je veľmi dôležité zabezpečiť včasné posúdenie žiadostí priamo teda v krajinách tých žiadateľov, to znamená na pôde Afriky alebo v Turecku, respektíve v Líbii Zároveň by bolo náležité vytvorenie tzv. hotspots. Prvý taký bol vytvorený na ostrove Lesbos a toto by malo byť replikované inde tí žiadatelia o azyl, ktorí sú zamietnutí, ide, to predo, ide predovšetkým o tzv. ekonomických migrantov, tí, sú čo, tí by mali byť čo najskôr vrátení do krajiny pôvodu. Po tretie, a tým nadvezujem na predožlý bod, Európska únia musí ďalej e, e, e, rozpracovať svoje politické vzťahy s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami na prospech návratovej politiky. Po štvrté, musíme harmonizovať tie pravidlá, ktoré sa uplatňujú pri, pri agende týchto žiadostí o azyl. A posledný bod je, po piaté, musíme účinne bojovať proti prevádzačom, pašovateľom e, ľudí, aby sme skutočne použili všetky právne nástroje na to, aby sme im bránili v ich činnosti. Ďakujem. Sorry, Kirkov is the next speaker. Pán Kirkov je ďalším rečníkom. Ďakujem. Úvodom by som sa chcel poďakovať za e, vašu účasť na tomto podujatí. Veľmi si vážime možnosť komunikovať a komunikácia medzi Bruselom a členskými štátmi je veľmi dôležitá. Chceme nachádzať dlhodobé riešenia súčasnej krízy. Ja e, teraz sa k vám prihovára bývalý minister pre migráciu Spojeného kráľovstva a veľmi dobre poznám e, francúzsku legislatívu, ktorá upravuje práv práva e, cudzincov. E, je to teda e, posun oproti predošlej legislatíve. V súčasnej dobe v Spojenom kráľovstve takisto sa chystáme prijať novú legislatívu v tejto oblasti. Aký máte vy názor, teda francúzsky parlament, na problematiku presídlovania ľudí a do akej miery by mala francúzska vláda koncipovať plány týkajúce sa presidlovania ľudí, utečencov z konfliktných regiónov. Podľa mňa najlepšie, najlepší postup by bol taký, aby sa riešili žiadosti o azyl, riešili tieto osoby čo najbližšie k zdroju, ale k miestu pôvodu. Druhú otázku, ktorú vám adresujem. Francúzska legislatíva alebo čas z nej e, pojednáva o integrovaní týchto migrantov. Rád by som vedel, ktoré oblasti integrácie francúzska vláda aj vy sami, sami považujete za najkomplikovanejšie, predovšetkým z hľadiska akceptácie zo strany e, francúzskej občan, o, o, o, francúzských občanov. E, všetci sa potýkame aj s určitými e, rasovými nezhodami. Podľa vášho názoru, ako sa dá nájsť a pomôcť pri hľadaní riešení týchto problémov. Ďakujem. Filip Kordorie na dve minúty. Ďakujem. Gratulujem za túto iniciatívu kolegov Európskeho parlamentu. Rád by som zdôraznil, e, že za tú poslednú dobu e, sme skutočne zaznamenali vysoké, vysoký príliv utečencov a to prinieslo určité napätie v EÚ, hlavne spôsobu, e, spôsob, ako čeliť tejto výzve ale zároveň to aj poukázalo na potrebu vyššej európskej integrácie a preto je pre nás dôležité, aby všetci utečenci boli dobre prijatí v EÚ, nezávisle od toho, že ide predovšetkým o humanitnú otázku, však sa pozrime do našej minulosti, ale sú určité členské štáty, ktoré odmietajú ich prijať a ako keby chceli e, si vyberať utečencov na základe ich e, náboženstva či e, štátnej príslušnosti či iného kritéria. A to si myslím, že, nie, nepri, že je nepriateľné a možno aj sankcionovateľné. A potrebujeme a je dobré, že máme krátkodobú politiku o hotspotoch, ale Mali by sme aj strednodobú úvahu urobiť o azylovej politike na európskej úrovni, aby sme boli schopní trvalo odpovedať na tento fenomén. Na to potrebujeme spoločné podmienky e, príjmu utečencov vo všetkých členských štátoch, kritéria pre usídlovanie, hlavne na pracovné Eh, otázky, uznávanie diplomov, mobilita v rámci EÚ. A to sa môže eh, dosiahnuť jedine vytvorením Európskeho úradu, ktorý bude špecializovaný pre túto politiku. Tu by som ukončil vzhľadom na obmedzený rečnícky čas a teším sa, že môžeme sa venovať tejto diskusii. Thank you. Uh, our next speaker is uh, Madame Nathalie. Ďalším rečníkom, ďalšou rečníčkou je pán pani Natalie Krispek. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda aj pani predsednička francúzského výboru. Ja by som tiež chcela privítať túto iniciatívu viesť dialog prostredníctvom videokonferencie, pretože nám to umožňuje otvorene hovoriť o otázkach, ktoré nepochybne sú výzvou, ktorá stojí pred Európskou úniou a pred jej členskými štátmi sú to všetko veci, ktoré budeme musieť riešiť a to veľmi naliehavo. Je to teda problém, výzva historicky bezprecedentných rozmerov a tento dialog, e, ktorý rozbiehame a v ktorom dúfam budeme pokračovať, tak je naozaj veľmi potrebný. A pretože nemáme zase tak veľa času, prejdem rovno k otázke. Ak sa začnú zriadovať tie hotspoty, tie e, strediska na vonkajšej hranice Európskej únie a ak sa zdôstojní príjmanie a registrácia, ak sa zintenzívňa práce na tomto probléme, tak by sme mohli vybudovať systém, ktorý bude reagovať prúžne v prípade naliehavosti, lebo treba poskytnúť ochranu ľuďom, ktorí utekajú pred zverstvami a vojnou a treba tiež rozlišovať medzi ekonomickými migrantmi, ktorých situácia nie je až taká naliehavá. Teda ak tieto Hotspoty tieto strediska umožňa zorganizovať túto prácu dôstojným spôsobom. Tak by som chcela navrhnúť dva spôsoby, ako to podporiť. Ono sa o tom hovorí už od začiatku celej krízy. A asi by som mala pripomenúť, že už eh, táto kríza nejakých pár rokov tu je Treba to e, riešiť formou novej legislatívy a asi by sme mali naozaj vytvoriť e, spoločnú politiku založenú na solidarite. A ako povedal jeden z kolegov, mali by sme tiež vybudovať permanentný systém presídlovania utečencov a do toho by malo byť zapojené, do toho, do toho by malo byť zapojené aj Francúzsko a je treba to podporiť aj teda to presídlovanie pomocou mimovládnych organizácií. No a otázka, ako môže Francúzsko podporiť e, príjmanie všetkých týchto legislatívnych balíčkov, tak e, je to napríklad, tak, napríklad balíček, ktorý bol schválený už pred tromi rokmi, ale vo Francúzsku ešte stále sa neprikročilo k transpozícii tohto sociálneho balíčka. Možno v tej diskusii by sme sa mohli k tejto otázke vrátiť. Tak, drahá kolegyňa, k transpozícii na francúzskej strane došlo a ja by som chcela teraz dať slovo ďalšiemu rečníkovi. Áno, podobne ako Charles Verpier, ja som poslancom parlamentu za Le Republika, ale chcel by som zareagovať na to, čo bolo povedané a chcel, chcel by som sa najmä orientovať na dlhodobú víziu. My možno príjmame opatrenia trocha neskoro, reagujeme na mesto, aby sme proaktívne predbiehali vývoj. Teda riešime veci, ktoré už tu nejakú dobu sú, ale musíme aj predvídať a súhlasím s ostatnými v tom, že potrebujeme spoločnú azylovú politiku a potrebujeme e, stanoviť e, alebo vytvoriť jednotný štatút utečenca, potrebujeme nejakú politiku návratov a v krajinách, a to, a to vo všetkých krajinách, pretože momentálne sa situácia veľmi líši. Sú krajiny, ktoré vracajú 70% a napríklad Francúzsko vracia 20%. Takže určite je tam nejaký rozdiel. Mm. A tiež som už viackrát spomenul to, že musíme posilniť úlohu e, e, a zdroje Frontexu aby e, tá politika solidarity naozaj fungovala aj pri ochrane vonkajšej hranice a to najmä z hľadiska e, podpory možno nejakej európskej pohraničnej stráže, lebo o tomto sa veľa hovorí, existujú rôzne európske programy a kampane, ale cieľom, ale, ale teda nepodarilo sa nám zatiaľ uchopiť ten problém, postaviť sa k nemu čelom a ja si myslím, že Európa robí kroky len keď sa objaví nejaká kríza, len vtedy reagujeme a pritom potrebujeme politiku, aj dlhodobú, aj krátkodobu. Ďakujem veľmi pekne ďalším rečníkom. Andrea Spinelli naozaj poprosím o dodržanie dvoch, min- dvoch minút. Ďakujem veľmi pekne. Aj ja chcem privítať toto veľmi zaujímavé stretnutie, pretože všetci vnímame tie znepokojivé znaky, že Európa ako si nestačí riešiť problémy, ktoré sa kopia pred jej dverami. Európska únia pre alebo teda utečenci, ktorí idú do Európy, tak predstavila 0,1 našej európskej populácie. A ja som povedala, že Európa nestačí riešiť problémy a aby sme to dokázali, tak si stačí pozrieť program na zajtrajšiu radu. Tam sa vôbec o Dubline nebude hovoriť. Nebude sa hovoriť o tom, že Dublin je pravdepodobne potopení a sú tam len dva body, teda zastavenie migračných tokov, teraz hovorím o tej zajtrajšej rade, a a preskúmanie politiky relokácie a presídlovania. Takže ak e, takže sa bude proste skúmať, ako tých utečencov vrátiť späť. A keď sa e, pozrieme na tú otázku prehlbenia úlohy Frontexu a nejakých center alebo hotspotov a rozlišovaním ekonomických migrantov a skutočných utečencov, tak by som chcel len pripomenúť to, čo povedal podpredseda Timmermans, pre nieko- Timmermans pred niekoľkými dňami v Bruseli. On povedal, že utečenci do Európy prichádzajú, ale 80% z tých, ktorí sa k nám dostanú, to sú práve utečenci. A ja, ja súhlasím s tým, čo povedala pani OS v súvislosti s, s fungovaním Euromedu, um, ak by sme poskytovali viac humanitárnej pomoci e, v zdrových krajinách, to by bolo menej potom tých utečencov. Ďakujem veľmi pekne. E, pán Piron, e, ďakujem za slovo. Pani predsednička, chcel som, chcel som poďakovať tým, ktorí zorganizovali toto stretnutie. E, problém je v tom, že ak hovoríme o čísle, ktoré sa blíži miliónu utečencov, tak je to 4%, zhruba 4% Európskej únie. A toto sú ľudia, ktorých budeme musieť nejakým spôsobom uvítať. E, ja e, obdivujem postoj pani Merkel, ktorá je naozaj e, vedúcou silou Európy e, a nedávno e, boli položené rôzne otázky, napríklad zo strany Talianska, aký vývoj teda môžeme očakávať v, v postojoch členských štátov, aký vývoj môžeme očakávať v konkrétnych opatreniach a to sa týka nielen toho príjmania, ale aj schopnosti integrácie utečencov. Otázka teda je, či môžeme dúfať e, v nejaké zmeny pri štátoch ako Grécko alebo Taliansko, ktoré e, sú naozaj pod obrovským tlakom a v niektorých obdobiach boli dokonca tieto štáty ponechané na seba. A otázka je, čo sa stane s Tureckom a s jeho vzťahmi. Toto je dôležitá krajina, susedí s krajinami ako Libanon a Jordánsko. A posledná otázka je, aká vonkajšia politika Európskej únie, opakujem, vonkajšia politika, možno aj s nejakou úlohou OSN, by sa mohla uplatniť e, napríklad z hľadiska vojenských kontrol, dajme tomu na hranici s Líbiou, najmä v medzinárodných vodách, ale to sa týka aj celého priestoru Stredozemného mora. Ďakujem. ja som sa snažil dodržať svoj rečnícky čas. Thank you very much. Uh, Eva Jolie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Eva Jolie. Thank you. <clears throat> Merci, monsieur le président, pour la parole. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Dobrý deň parla- predsedničke parlamentného výboru pre EU vo francúzskom parlamente. Toto je naozaj veľmi dobrá iniciatíva, ktorá nám umožňuje sa venovať takejto významnej téme. Podelila by som sa s vami s mojimi nepríjemnými dojmami z posledných stretnutí z rady. Zdá sa, že EÚ už neexistuje a národné záujmy e, prevažujú nad európskymi. Taliansko, Grécko sú v prvej línii a solidarita k ním nebola dostatočne silná. Musíme prehlbiť Dublin a očakávame od komisie, že do konca roka príde s návrhom v tomto zmysle. Ja ako bývalá predsednička výboru DV som šokovaná, že sa navrhuje, že niekto si sa odváži e, prísť návrhom na využívanie e, financií na rozvojovú pomoc na ochranu vonkajších hraníc. Rozvojová pomoc bola vždy veľmi dôležitá, oveľa viacej teraz, keď tu máme také toky utečencov a oceňujem iniciatívu ministra Sapena keď e, čelil tým snám francúzskej vlády o zníženie fondov v tejto oblasti. Máme asi 4 tisíc osôb, ktoré žijú v neľudských e, podmienkach, nedôstojných podmienkach vo Francúzsku a ako je možné, že z tohto toku asi miliónu osôb nie sme schopní dôstojne ubytovať 4 tisíc ľudí ja by som chcela vedieť, či francúzsky parlament bol konzultovaný v tejto otázke. E, či pán prezident Holland e, e, tie slova, ktoré hovorí, či ostávajú len na papieri, alebo či sú aj skutočne uvedené do praxe. Ďakujem. Mark Lafineur. Ďakujem. Ďakujem aj za túto iniciatívu Súčasná situácia a ten migračný tonk e, neprestáva. Vidíme tiež extrémizmus e, e, v Iraku, v Syrii, v Líbii a tak ďalej a bieda v týchto krajinách. Ale musíme si dávať pozor, pretože Európa je kritizovaná, ale všetci veľmi dobre vieme, že jedine vďaka viacej Európy môžeme bojovať proti ilegálnej imigrácii a prijať tých, ktorí e, sa nachádzajú v tých biedných podmienkách. Nesmieme zabúdať, že potrebujeme dlhodobú politiku, aby sme vyriešili problémy na mieste. Ide o rozvojovú pomoc, ktorá musí byť silná, európska, ale aj z ostatných krajín, ale tiež ale hovorím tiež o európskej obrannej politike, pretože keď sa pozrieme na ozbrojené konflikty v Syrii, Iraku či v Líbii, je potrebné, aby Európa mala dostatočné prostriedky zasiahnuť vojensky, aby vyriešila problém. A to nemôže byť len niekoľko európskych krajín, ktoré to robia osamotene. Potrebujeme operáciu a európsku solidaritu. k hraniciam a k vytvoreniu Európskej pohraničnej stráže. Áno, to sú dôležité body, ale nesmieme zabúdať aj na to, ako Európa komunikuje. Hovorí sa o 24 tisícoch utečencov pre Francúzsku, ktorých by malo prijať. Zdá sa to niekomu veľmi málo keď vidíme, že každoročne vo Francúzsku príjmame niekoľko 100 tisícov utečencov e, vo Francúzsku. Takže nejde tu o 24 tisíc, ale vo Francúzsku skutočne príjmame niekoľko 100 tisícov utečencov. Pán Petain, Paten. Uh, ďakujem veľmi pekne. E, pán Sermon, ďakujem aj všetkým Prítom, Ja by som chcel povedať niečo z perspektívy nás z Británie, pretože sa tu hovorí o celkových číslach a predchádzajúci rečník hovoril, že celkové čísla sú relatívne malé v porovnaní s obyvateľstvom Európskej únie, ale ono to závisí od toho, kde sa nachádzate, lebo ak môžem citovať nejaké čísla, tak úradné čísla pre Britániu v roku 2014 hovoria, že sme mali e, zvýšenie populácie o zhruba 300 tisíc obyvateľov, čo je pomerne veľa, ale e, počet e, E, značiek aut, e, pardon, kartičiek sociálne, e, sociálneho poistenia bolo 800 tisíc, čiže to je veľký rozdiel a my nepotrebujeme jednotný európsky systém imigrácie a Um, azylu, pretože by to znamenalo ešte, väčší, ešte väčšie zvýšenie prílevu do Británie, ešte viac než v uplynulých 15 rokoch. A bežný občan u nás má pocit, že nás vytlača, vytlača imigrácia, že nás vytlačajú ľudia, ktorí prichádzajú do Británie. A ja teraz chcem povedať niečo osobitne ku Kale. E, v Kale sa deje anarchia, sa, je vlastne anarchia a francúzska strana toto umožňuje už roky. My vidíme ľudí, ktorí nie sú utečenci, väčšina z nich sú ekonomickí migranti, sú veľmi agresívni a e, dejú sa tam naozaj e, hrozné veci. Ľudia, sa, ktorí proste len robia svoju prácu, vodiči kamionov sú zastrašovaní, e, hrozí im násilie. To je jednoducho anarchia. My, vidíme, my chceme, aby francúzska strana e, proste vzala na seba nejaký záväzok, že bude že bude zatýkať týchto ľudí, ktorí poškodzujú tak, e, vlastní, tak tých, e, tieto nákladné auta, ako aj vlastníctvo spoločnosti Eurostar, ktorá prevádzkuje ten vlak. A tu ide o to, že by sme chceli, aby spolupráca bola e, na medzištátnej úrovni, nie európskej úrovni. Jednoducho tam by mali nás, mala nastúpiť armáda. Aj na jednej, aj na druhej strane, aby proste sa zabránilo týmto ľuďom v tejto invázii. Aby som tiež chcel, aby francúzska strana uznala, že ide o inváziu, že niečo treba urobiť s týmto, že a, a Skrátka, Francúzi by mali spolupracovať e, s nami, s Britmi, ale preboha, očistite to kale konečne. Thank you. Merci, Joachim Peillon. Ďakujem, pán Joachim Pejo. Všetci sa zhodneme na tom, že migračná otázka sa nemôže riešiť na národnej úrovni. Na globalizovaný fenomén odpovedať regionálnou odpovedou je nesprávne. EÚ musí mať trvalú účinnú odpoveď na túto otázku a v tejto optike naša pani predsedníčka požiadala, aby bol Frontex posilnený jednak rozpočtovo, ale aj právnicky či personálne a aby mohli odpovedať na túto narastajúcu, narastajúcu misiu, keď sa musíme postarať o utečencov, ktorí prichádzajú do Európy, rozhodlo sa o vytvorení centier hotspot, ktoré by umožnili aj diferenciáciu medzi tými, ktorí sú skutočnými utečencami, a azylantami a tými, ktorí sú ekonomickými utečencami. Ale tak tu ostáva veľa otázok o tom, akým spôsobom eh, sa táto otázka realizovala a aplikovala v jednotlivých členských štátoch a úspech závisí od viacerých aspektov. Ide o to, aby tento postup bol štandardizovaný, aby rozhodovací proces bol rovnaký e, vo všetkých krajinách a zároveň, aby sme e, zabezpečili solidaritu pre tie krajiny, ktoré vytvorili tieto centra, aby e, nezabúdajme, že náklady na vytvorenie takýchto centier sú vysoké a musia ich znášať tie krajiny prvého príjmu a pomáhať by finančne mohli tie ostatné krajiny a tiež e, ako by sme mohli čeliť tejto situácii. Únia a členské štáty musia reagovať na dôsledky krízy. E, sumy, ktoré každoročne venujeme rozvoju a e, diplomácii v Strednom východe, by mali ísť tou cestou, aby títo ľudia neopúšťali svoje krajiny a neriskovali svoj život a tretí bod je potom, ako prijať týchto ľudí za dobrých podmienok, hlavne pre tých migrantov, ktorí majú štatút utečencov. Thank you. Next speaker is uh, Monsieur Gilles Le Breton, one and a half minutes. Ďalším rečníkom je pán Le Breton na 1,5 minúty. Dobrý večer. Dublin je mŕtvý. Uh, a je teraz e, utopený v relokalizačnej politike, v politike kvót. E, niekoľko tisícov včera či dnes a je to oveľa viacej čísel, než si pani Koraca Bild z EPP myslí. Musíme konať a preto sa teším, že v novembri bude konferencia v Lavalet, kde sa bude hovoriť o migračnej politike medzi EÚ a Afrikou. Budú tam veľmi zaujímavé body, ktoré budú, dúfam, aj nádejné lepšia spolupráca, aby sme tieto štáty podnecovali v tom, aby obyvateľstvo ostávalo doma a tiež vylepšenie politiky návratu do krajín pôvodu. Je tam tiež zaujímavý bod, ktoré, ktorý treba účinnejšie riešiť a síce eh, mm, riešiť problematiku prevádzačov a bojovať proti nim ale tiež by sme mali podnecovať legálne cesty imigrácie a zdá sa, že EÚ sa venuje imigračnej politike, tak ako o nej hovoril pán Avramopoulos, lebo on tvrdí, že v roku 2060 nám bude chýbať 50 miliónov obyvateľov produktívneho obyvateľstva, ale obávam sa, že takýmto spôsobom Európa túto limitu už, tento limit už prekračuje. Ďalšia rečníčka. Teším sa z tejto dobrej iniciatívy a požiadala by som kolegov o ich názor, ktorý sa týka účinnosti príjmu e, utečencov. Prvý bod sa týka toho, čo už viacerí kolegovia spomenuli, aké sú opatrenia a záväzky, ktoré by sa mali prijať, aby sme zabezpečili presun eh, migrantov, ktorí už eh, majú definitívne vyriešený ich azylový postup. Táto otázka ich presídlenia alebo odsunu, tam ešte nemáme jasné akčné politiky. Aké konkrétne opatrenia môžeme realizovať aby sme zabranili tým dosť vysokým rizikám infiltrácie džihadistov medzi obeťami a migrujúcimi či utečencami. A po tretie, akým spôsobom môžeme har- harmonizovať náš príjem, aby sme zabezpečili kvalitný príjem v krajinách príjmu a aby sme zabezpečili, e, že sa všade rovnako využívajú všetky e, prostriedky, aj pokiaľ ide o príjem e, detí do škôl. Vo Francúzsku to trvá hlavne v školách, e, ktoré príjmajú deti utečencov, ktorí nehovoria po francúzskej. Na to by sme potrebovali spoločnú harmonizovanú politiku, aby sme vyriešili problematiku príjmu detí v školách. Our next speaker is de Mera. Pán Agustín Díaz de Mera. No. Pán predseda, kolegovia, nie je to prvýkrát, čo čelíme v Európe utečneckej kríze a masívnemu presunu. Spomente si na Miloševiča a na e, balkánsku krízu. Vtedy bolo Nemecko veľkorysé a bolo na čele rovnako ako dnes od 51. roku vieme veľmi presne zadefinovať, kto je utečenec, ale ktorí sú tí, ktorí sú presunutí a kto sú utečenci. Väčšinou sú to sírčania, ktorí utekajú pred vojnou, ale sú to aj Iračania, Eritrejčania. Odkiaľ prichádzajú, kadiaľ? Väčšinou prichádzajú stredným stredomorím alebo východnou časťou cez Turecko. Využívajú Kos, Lesbos a balkánske prístupové cesty. Sírska vojna už priniesla 4 milióny presunutých utečen Turecko, Libanon, 7 miliónov presídlených a prichádzajú stále do Európy, pretože príčiny núteného exodu nezmizli. Navyše, okrem hlavných e, príčin je aj E, sú ďalší, ktorí nakupujú falošné sírske pasy v Turecku a potom sú tu zločnecké bandy prevádzačov, ktorí zarábajú na tomto obchode. Ale hovoríme tiež aj o oportunistoch a delikventoch, takže je samozrejme potrebná e, príjem, dôstojný príjem, solidarita a pochopenie pre tých prvých, ktorí utekajú pred násilím a postí pre tých druhých. Pre tých prvých by sme mali dať neobmedzenú pomoc a príjem pre tých druhých naopak. Preto sú dôležité centra hotspot, ktoré budú operatívne, administratívne, aby vedeli pomôcť registrovať a redistribuovať utečencov. Preto je tu opravný rozpočet číslo 7 400 tisíc eur a musíme posilniť aj e, prostriedky a kapacity UNHCR, Červeného kríža a tak ďalej. 160 tisíc ľudí v prípade presunu Európskej komisie, tak sa hovorí o príjme, prerozdelení, presídlení alebo návrate. Náša kapacita príjmu sa samozrejme vždy môže vylepšiť. Preto teraz používame naliehavé e, opatrenia, ale ja si myslím, že musíme atakovať príčiny a síce e, vynúcujúcimi aj diplo, diplomatickými prostriedkami kombinovane Musíme sa pripraviť na určitú bitku či vojnu a ja sa nechcem obmedziť len na dve slova Rusko a Turecko, ale o týchto krajinách a tejto problematike sa budeme venovať pri inej príležitosti. Ďakujem. Mali Louis Ford, ďakujem. Kolegovia, a ja oceňujem organizáciu tohto spoločného stretnutia cez videokonferenciu. Bola veľmi naliehavá aj spolupráca. Európsky kontinent sa posledné mesiace sa stal globalizovaným migračným terénom. Sú všade veľké ťažkosti aj ekonomické problémy tak e, prichádzajú utečenci aj novými cestami. Situácia Frontexu poukázala, že utečenecká kríza je bezprecedentná. V júli to bolo 100 tisíc a od začiatku roku sa toto číslo 710 e, tisíc migrujúcich, ktorí vstúpili do EÚ a tieto čísla narastajú. E, geograficky sú tieto problémy široké. Sú to osoby, ktoré utekajú pred e, barbarským násilím. Oni predstavujú väčšinu utečencov. Vzhľadom na túto krízu zdá sa, že európska odpoveď sa upresnila a obohatila a prijali sa naliehavé, naliehavé opatrenia aj v rozpočtovej oblasti. Ale Nemôžeme sa obmedziť len na e, špecifickú, e, špecifické riadenie krízy a len e, riešenie kvótami. Aj naša vláda zaznamenala zasítené svoje kapacity tým, že museli prijať také obrovské počty utečencov musíme samozrejme odpovedať na okamžité potreby týchto utečencov, ale rozsah tohto fenoménu potrebujeme naliehavo skutočnú spoluprácu s krajinami, e, ktoré sú na okraji Schengenu, lepšiu kontrolu hraníc a hotspoty mimo EÚ. EU. Európska migračná politika nemá zatiaľ nové veľkorysé mechanizmy ktoré by aplikovali všetky členské štáty do e, riadenia migračných tokov. Rada by som poznala aj názor pánov europoslancov na tieto témy. Pani Miriam Tali. Ďakujem pekne, pán predseda, pani spolupredsednička. Ďakujem aj e, našim kolegom z francúzského zhromaždenia. Je veľmi zaujímavé takýmto spôsobom diskutovať. Ja by som chcela prehovoriť za skupinu SAD, ktorú zastupujem, pretože e, chcem veľmi jasne povedať to, že vítame skutočnosť, že imigrácia sa dostala na popredné miesta zoznamu priorít Európskej únie, ale zároveň musím povedať, že máme obavy, lebo sa veľmi malý dôraz e, kladie na humanitárnu, na ochranu e, humanitárnych princípov, toto je nedostatok rady a ako e, e, vlastne postupovať ďalej. My by sme mali e, tú humanitárnu situáciu migrácie oddeliť od bezpečnostnej situácie na hraniciach a možno by bolo dobré formulovať určité, hlavne, určité posolstva a k týmto by som požiadal o vaš, vašu spätnú väzbu. Z hľadiska SAD by bolo dobré, keby sme dokázali e, presadiť plnú implementáciu rozhodnutí o relokácii. Toto by, malo byť jedna z, toto by mala byť jedna z hlavných priorit alebo rozhodnutí, ktoré rada schváli na svojom stretnutí. Takisto, takisto si myslím, že budeme musieť pokročiť v príprave legislatívy, ktoré, ktorá zabezpečí, aby e, členské štáty neodkladali problém e, finálneho presídlenia a zároveň by sme chceli e, apelovať na revíziu a prepracovanie e, nariadenia Dublin, tak aby vznikol Dublin 3 a takisto e, je potrebné zabezpečiť, aby sa uplatňovali v celej Európskej únii konzistentné štandardy, ktoré budú zároveň humánne. A zároveň by som chcela vedieť, ako sa na toto dívate vy. My si myslíme, že je potrebné zlepšiť na medzinárodnej úrovni situáciu utečencov a pre Francúzsko je to isté veľmi dôležitá, e, dô, veľmi dôležitá téma, takisto by bolo dobré e, počuť, ako e, Francúzsko podporuje dialog medzi rôznymi spoločenstvami. Merci. Jérôme Lambert. Merci, mes chers collègues. Pán Lambert, prvá výzva, ktorá stojí pred EÚ, a to je tá humanitná, to je záchrana na mori, na záchranu životov potom problém je v tom, že k európskym brehom prichádzajú osoby, ktoré sú migrujúce a iní, ktorí sú utečenci. Migračná otázka je skutočnou výzvou do budúcnosti, pretože Európa nemôže e, mierovo žiť ako ostrov uprostred e, burlivého sveta rozdielny ekonomický rozvoj, klimatické otázky. To sú všetko obrovské aktuálne výzvy a budú ešte aktuálnejšie budúcnosti a treba urobiť všetko preto, aby sme vďaka našim politikám spolupráce obmedziť prílev migrujúcich a to tým, že budeme pôsobiť v krajinách pôvodu k utečencom väčšinou prichádzajú z utečeneckých táborov, e, sú niekedy, pochádzajú teda z táborov, kde žijú v ťažkých podmienkach rok či dva, prichádzajú do Európy, pretože prevádzači im umožňujú odísť z týchto táborov a hovoria im, že im bude lepšie v našich krajinách. Našou zodpovednosťou je, otázka, či ich máme asimilovať, alebo či máme poskytnúť úkryt a za akých podmienok im tento úkryt môžeme e, poskytnúť, ak budú čakať na návrat do ich krajiny. A to je tiež našou zodpovednosťou urobiť všetko preto, aby sme zastavili príčiny príchodu týchto utečencov a snaží sa teda o to, aby sa mier vrátil do ich krajín. Jussi Alaharo, ďalší ročník. German. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia z Francúzska, moja krajina Fínsko tento rok eh, prijala 5, 50 eh, tisíc žiadostí o azyl. Je to krajina, ktorá má 5, 5 miliónov obyvateľov. Je to 40, viac, 40 krát viac než eh, v minulých rokoch. A situácia je ešte hrozivejšia v susednom Švédsku. Táto situácia vyvoláva určité praktické problémy, aby som chcel počuť, ako sa s nimi vysporiadavajú ostatné krajiny. My sme sa doteraz zamerovali na to, aby sme našli pre týchto žiadateľov o azyl dočasné, dočasné ubytovanie. My nemáme nejaké ubytovacie kapacity pripravené vopred takže využívame, využívame školy, nemocnice, kasárňa, dokonca aj stany a náš systém momentálne je extrémne preťažený. Spracovanie žiadosti čaká, e, trvá obvykle pol roka, ale <laughs> asi to bude aj viac e, za takéto situácie. A ľudia, ktorí prichádzajú do Fínska, sú takmer, výnimoč, tak, takmer výlučne mladí ľudia z Iraku a Somálska. Idú cez celú Európu, lebo, lebo sa na internete pre, dočítali, že medzinárodnú ochranu dostanú pravdepodobnejšie vo Fínsku než inde, než v iných krajinách, napríklad uznávanie alebo teda miera uznávania e, žiadosti o azyl pre Iračanov e, je 75% vo Fínsku a menej než 15% v Dánsku. Takže ľudia prichádzajú s vysokými e, očakávaniami a potom zistia, že sú natlačení do, do armádnych kasární a do stanov a E, takéto tisíce frustrovaných mladých mužov v cudzej kultúre môže e, samozrejme vyvolať alebo teda viesť aj k, určitým, k určitému správaniu, ktoré e, je vyvolané úzkosťou, môže prerastať do násilia. Jednoducho nie je možné týchto ľudí ubytovávať v kasárniach, ktoré nie sú na to stavané. Ľudia nedokážu si zaplatiť bežné ubytovanie a nie je možné čakať, že by si našli prácu. Nemali by sme byť naivní. Jednoducho tu ide o to, že migranti pravdepodobne jednoducho chcú zostať v tých najväčších mestských centrách a nie tam, kde a nie tam, kde to ubytovanie by možno aj bolo k dispozícii, teda mimo nich. Ďakujem. Pani Chantal Gite, ja teším sa, že komisia robí z migračnej otázky jednou z politických priorít. Len na európskej úrovni budeme môcť zareagovať najúčinnejšie, solidárne, humanisticky prospech všetkých tých ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a chudobou. Moja prvá otázka sa týka toho, že je nevyhnutné, aby Európa nereagovala len naliehavými či okamžitými prostriedkami, ale musíme považovať o skutočnej európskej imigračnej politike, aby sme tieto krízy mohli anticipovať a k rozpočtu. Hovorí sa o naliehavom pláne aj s finančnými prostriedkami, ale chcela by som vedieť, či tam budú skutočné finančné prostriedky, aby sme čo najľudskejšie mohli prijať ich utečencov a čo najlepšie ich integrovať. A nedávno sa hovorilo o vynimočnej európskej dani, o ktorej sa rokuje s komisiou a Nemeckom ja by som chcela vedieť, ako to vyzerá, alebo či to boli len reči v kuloároch. Rada by som mala informácie o tom, ako EU spolupracuje s UNHCR. Ja si myslím, že nestačí len rozprávať, ale treba skutočne aj príjmať utečencov v v susedných krajinách, e, v krajinách na hraniciach a musí existovať skutočná spolupráca s UNHCR a s neeurópskymi krajinami, ktoré príjmajú naozaj oveľa vyššie počty utečencov než Európa. Takže teraz máme Eh, zástupcov eh, za EPP, tretieho za EPP, nie je však prítomný, pokiaľ sa nemýlim. Je teda na strane Paríža eh, nejaký vystupujúci do ďalšieho kola? Áno. V takom prípade by sme dali slovo Didier Contra. Vážení kolegovia, Mnohí európsky e, líderi sú toho názoru, že musíme ísť e, na úroveň už vyššie ako Dublinský dohovor musíme si uvedomiť, že najväčší tlak je vyvíjaný na e, e, členské štáty Stredomoria. Žiadateľ o azyl môže podať túto žiadosť len v krajine, kde je poprvýkrát zaregistrovaný. A to znamená obrovský tlak, tlak pre e, stredomorské členské štáty EÚ. Ak by sme chceli nejako obmedziť tieto migračné toky, tak mali by sme uvažovať o krokoch priamo v krajinách pôvodu, aby sme predišli tzv. E, cestám smrti na mori. Takže e, Európska komisia, pokiaľ sa zamýšľa nad celoeurópskou e, azylovou legislatívou, respektíve jej inováciou, tak bolo by treba toto zohľadniť vo svetle potrebe prehodnotiť dublinské pravidlá a musíme si uvedomiť, že článok 33 Dublinského dohovoru, to znamená e, konanie v naliehavých situáciách, si zrejme zasluhuje aktualizáciu a úpravu. A ďalej je tu otázka, či by sme nemali e, e, poskytnúť európske financie ako pomoc pri riešení migračných tokov v tých nárazových krajinách. Domnievam sa, že to je dôležitý faktor aj z hľadiska integrovania ľudí do našich jednotlivých členských štátov. Iliana Jotová je ďalšou rečničkou. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, a ďakujem aj Parížu za účasť na tejto videokonferencii zameranej na veľmi významnú tému. Už veľa toho odznelo do tejto chvíle, ale chcela by som nastoliť otázku adresovanú vám, e, zástupcom francúzského parlamentu. Aký máte názor na návrh Európskej e, na návrh európskej legislatívy. Komisia a nedávne rozhodnutie rady sa týkalo práve migrácie a vôbec akési koncepcie hotspotov. Nie je tu hrozba, že tieto hotspoty sa stanú akýmisi getami migrantov do budúcnosti. Ja plne nesúhlasím s jedným francúzským politikom, ktorý bol interviovaný pred niekoľkými týždňami on e, konštatoval, že žiada, aby bola, e, e, bola vytvorená taká nárazníková zóna v tých stredomorských krajinách, Taliansko, Gero a ďalšie. Toto by malo slúžiť ako taká ochrana pre zvyšok Európy. Veď to je v rozpore so základnými princípmi solidarity a toto je proti hodnotám Európy. A takéto e, kroky e, veľmi sú postrachom pre všetkých občanov Európy. A teraz pani Karamanli, ona je spravodajkynia, má ešte nejaké body, ktoré by chcela dodať. Ja si myslím, že výmena názorov poukazuje na to, že máme volu v Európe, aby bola rozhodnejšia, aby čelila masívnej imigrácii. Spoločné návrhy nám umožňujú stratégiu migračnej politiky a tieto nás nevzdialujú od našich národov, ale nám umožňujú obajovať hodnoty ochrany, slobody a rozumného príjmu a vychádzajú zo solidarity niekoľko návrhov, ktoré pochádzajú z francúzského parlamentu aj z dnešnej diskusie, návrh Európskej pohraničnej stráže, vypracovať zoznam bezpečných e, európskych krajín, bilaterálny prístup, mechanizmus e, geolokalizácie vytvorenie Európskeho úradu, ale aktivity v tretich krajinách a krajinách povodu, Inak tento problém nevyriešime, ale ostáva ešte jedna otvorená otázka, ktorú by som pripomenula. Reality e, disponibilného rozpočtu, ktorý je pridelený migračným otázkam, to ešte nie je jasné. A tiež Otázka prerozdelenia utečencov. My sme prišli s návrhmi na kritérií, ktoré sa použili v komisii. Tieto kritéria by sa mali trochu zrevidovať a brať do úvahy napríklad aj mieru nezamestnanosti v jednotlivých krajinách. Situácia v jednotlivých krajinách, hlavne ekonomická, nie je rovnaká a mali by sme vychádzať aj z reality každej krajiny, aby sme túto solidaritu vyriešili rovnako cel, na celom území EÚ. Tiež vyzvať k zodpovednosti všetkých členov EÚ e a nezávislo od veľkosti týchto krajín, veľkosť krajín e, e, nemôže byť zámienkou za účasť či neúčasť v solidarite. Francúzsko prispieva už k fungovaniu centier hotspot, harmonizáciou azylového zákona koncom roka e, sa budú aplikovať konkrétne opatrenia. Pohraničná stráž a fungovanie hotspotov, tak ako to aj dnes Francúzsko potvrdilo ústami ministra vnútra, sa bude veľmi aktívne zúčastňovať relokácie a tiež sprevádzania týchto osôb. Teraz je ďalším rečníkom Gerard Dupré. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobrý večer, priatelia. Dovolte mi, aby som vás aby som sa podelil s mojim prekvapením nad tým, ako ste vysoko solidárni a ako zdieľame aj tieto hodnoty. Všetci sa zhodneme na tom, že potrebujeme spoločnú azylovú a imigračnú politiku, ale potrebujeme aj spoločnú politiku na riešenie príčin, ale žiaľ, keď vidíme situáciu na Blízkom východe a iniciatívy, tak takúto spoločnú politiku nemáme ani vojenskú. François Hollande eh, bombarduje, ale tam to veľmi eh, nepostupuje vpred. Nemáme ani spoločnú diplomatickú politiku, nevieme, eh, ako sa to bude vyvíjať v Turecku aké záväzky splní či nesplní, pretože ak vieme prostredníctvom Turecka prichádza väčšina utečencov z tretich krajín a žiadateľov o azyl a tiež sme neurobili dostatok úsilia v, e, v solidarite v krajinách. Hovorí sa o hotspotoch, ktoré umožnia relokalizovať určitý počet ľudí, ale minimálne polovica týchto e, ľudí ostane v tých krajinách, kde teraz sú. A neviem, či sme v tej solidarite išli dostatočne ďaleko. A ďalej, neviem, či sme išli aj dostatočne ďaleko v spoločnej definícii azylu. Francúzi navrhli spoločný európsky azylový úrad či orgán. A prečo e, by e, E, tieto e, nejakej, mali by existovať nejaké jednotky, ktoré by mali e, jednotným spôsobom pristupovať k, zadef, k definícii azylu, azylového postupu. A ešte záverom Frontex. Môžete s nami rátať. Viacero vystúpení išlo týmto smerom a vytvorenie Európskej pohraničnej stráže to nebude niečo jednoduché, ale tiež, aby sme posilnili úlohu Frontexu v organizácii návratu utečencov. Ja si nemyslím, že by to mala byť kardinálna priorita EÚ, ale ak chceme mať spoločnú pro, e, politiku, ktorá by, e, ktorá by mala byť dôveryhodná, tak mali by existovať aj podmienky dôstojného návratu do krajín pôvodu a posledným rečníkom Miltiadis Kirkos na dve minúty. Ďakujem za slovo. Od už 14 mesiacov hovoríme o migrácii a o azylovej problematike. Myslím, že uh, jednoznačné je to, ktorým témam sa musíme e, e, prednostne venovať. Nie je len o tých 40 tisíc, ktoré musia byť presídlené. Otázka je, či im udelíme azyl, alebo či ich vrátime naspäť do krízových zón. A druhá otázka, ktorú si musíme položiť, a kto si zaslúži azyl? Ten, kto vie dobre plávať, alebo má dosť peňazí na to, aby e, zaplatil prevádzačom? Len taký má šancu na získanie e, azylu? Alebo nemali by sme skôr hovoriť o, legálnej, o legálnych migra- migrantoch, o, o zadefinovaní ich? No a ďalej je tu otázka registrácia. Nikt nemôže vstúpiť na územie EU bez e, registrácie, pretože od registrácie sa odvíjajú ďalšie kroky, napríklad aj pomoc. Musí musíme si uvedomiť, že sú e, krajiny, z ktorých prichádzajú ku nám učenči a tí sa dostávajú ku nám, e, ak majú dosť peniazy na to, aby zaplatili prevádzačom. E, takže musíme venovať pozornosť musíme venovať pozornosť krajinám pôvodu, ale aj tým ostatným krajinám, keď už dorazia títo ľudia na územie EÚ, musíme im ich nejako ubytovať, prestravovať a, musíme uvažovať nad tým, e, e, čo bude s nimi ďalej. Musíme nachádzať odpovede na všetky tieto otázky, aby sme skutočne komplexne riešili problematiku migrantov. E, pán Olan bol minulý týždeň v Európskom parlamente a hovoril, že a, a že e, Francúzsko hľadá migrantov a nenachádza ich, pretože všetci odchádzajú do Nemecka. E, takže nad tým sa treba zamyslieť. Ďakujem. A práve sme sa dopracovali na koniec e, e, e, e tohto, e, tohto rokovania. Máme tri požiadavky v rámci spontánnej rozpravy. To znamená, pre každého z rečníkov e, je k dispozícii jedna minúta tak koľkých mám. U nás sú traja a v Paríži je koľko takýchto ešte rečníkov? Na poslednú chvíľu? Žiadne? Žiadny? Takže poprosím eh, pani Revo Dalon jednu minútu, potom pani Kristín Winberg jedna minúta a Koraco Bild jedna minúta. Nech sa páči. Merci, président. Bonjour. Ďakujem. Zdravím kolegov v Paríži. Táto téma je veľmi e, dôležitá a politické vízie sa stretávajú či už v Bruseli alebo v Paríži. A bohužiaľ e, sa tu, mm, e, tu pláva nad nami akýsi duch toho, ktorý straší toho množstva masívneho príchodu utečencov a tak ďalej Eh, moji kolegovia zo socialistov a demokratov už hovoríme, aký je dôležitý globálny prístup k tejto problematike. Viackrát tu padla táto otázka a tiež je tu naliehavý príjem utečencov. Na tom praje, pracujeme, ale pracujeme na tom globálnom prístupe a želáme si tiež riešiť túto otázku ekonomickej migrácie, ktorá by sa nemala chápať ako negatívna hodnota, aj na tom treba na legislatívnej úrovni popracovať, vidieť ju ako pozitívne aj z ekonomického hľadiska. A ja počítam e, s vami, že aj vy si prečítate tie štúdie, ktoré boli v tejto oblasti Európske odborové organizácie. Ledamöter Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. E, vážení kolegovia, hovoríme o téme solidarita a všetci musia si uvedomiť, e, že zodpovedajú za riešenie tejto otázky a musia sa postaviť k tomu e, z hľadiska svojich zodpovedností a povinností. A musíme si uvedomiť, že každý členský štát má sám o sebe právo rozhodovať o tom, koľko pomoci môže poskytnúť, pretože nie všetky členské štáty budú schopné prijať toľko, koľko e, je e, pre nich plánovaných. No a potom vlastne už ide o e, istý natlak, ktorý bude na nich vyvíjaný. Angela Merkel opakovane poukázala na to, že Dublinský dohovor vlastne stroskotol. A e, musíme si uvedomiť, že e, už viac ako týždeň sú kontroly na hraniciach. No a toľko by som chcela k tomuto povedať, ale mám len jednu minútu. Integrácia je veľmi dôležitá téma. Tej sme sa len dotkli. Ako chcete vy vo Francúzsku integrovať všetkých týchto migrantov? Ako to bude mať dopad na verejné financie? Ďakujem, Koraco Bild. Ďakujem. Za... Ja veľmi oceňujem túto výmenu názorov s kolegami. Oceňujem, že to chápeme spoločne, že potrebujeme spoločný prístup. Extrémna pravica len polarizuje, kritizuje a nevidíme žiadne konkrétne riešenie národná cesta, národné riešenie nie je jedine cesta zdieľanej zodpovednosti a kolegovia v Paríži tie otázky, ktoré ste položili. Áno, treba revidovať Dublin, hlavne pokiaľ ide o to povinné prerozdelenie, kde všetky členské štáty e, musia byť e, e, dostatočne schopné a silné, aby prijali utečencov. Máme UNHCR, Azrovú, azylovú kanceláriu a orgán, takže je tu vola spolupráce. Francúzsko je na čele. Vy e, ste krajinou, kde vznikli ľudské práva. Vy ste boli lídrom v tejto problematike. E, ďakujem e, za pozornosť. Merci. En fait, de notre côté... Ďakujem. Pierre Guigné, ešte jednu minútu. Euh, Rád by som povedal to, čo povedala pani Koraca Bild Ide o veľmi dôležitú kapitálnu tému a nevyrieši sa za niekoľko rokov, ale pretrvávajúco to bude a na to potrebujeme naozaj európske riešenia. A ak to nebudeme riešiť krátkodobo aj dlhodobo, ako som už povedal, a tam by sme ale museli, e, mali začať príjmať už e, e, rozhodnutia. Teraz nesmieme na to čakať, treba prichádzať s tou európskou azylovou politikou, harmonizovanou politikou návratu, treba ju tiež začať realizovať teraz. Posilnenie úlohy a financií Frontexu doteraz aj personálne, aj finančne neboli dostatočne vybavení. Treba ich posilniť teraz Eh, pani predsednička, chcel som vám zagratulovať, že ste mali túto myšlienku a že spolu s pánom podpredsedom ste sa rozhodli zorganizovať toto stretnutie. Bol to vynikajúci nápad a vzťahy medzi Európskym parlamentom a francúzským parlamentným zhromaždením sa takto prehlbili a ukázalo sa nám, že je možné to takto ďalej eh, organizovať. Ďakujem, videli ste ako je tento parlamentný výbor veľmi solidárny. A ja len záverom by som všetkým poďakovala za toto vynikajúce stretnutie. Už e, samozrejme mohli by sme ešte pokračovať ďalej, rozprávať, ale mohli by sme urobiť e, záver v tom, že sa široko zhodneme na tom, že potrebujeme posilnené spoločné kroky v migračnej azylovej politike, v otázke príjmu, prístupu k jazyku, k práci. Povedali to všetci na oboch stranách. Bez európskej solidarity, ktorá bude posilnená, sa to nedá. A EP plne zohrá svoju úlohu spolu zákonodarcu a my to budeme sledovať aj to, aké prídu návrhy z komisie. Európa musí ísť ďalej vpred, hlavne v otázkach eh, dublinských pravidel vytvorenia Európskej pohraničnej stráže, diplomatických eh, aktivít, aj politík rozvojovej pomoci. Ak sa chceme z tejto situácie dostať, musíme byť pozitívni v rozvojovej pomoci a neodoberať finančné prostriedky Rozpočet, e, to je ústredná otázka, aby sme posilnili aktivity v tejto oblasti. Európa nebude silná a účinná bez dostatočných financií. A v roku 2016 v rámci VFR treba vyriešiť rozpočtovú otázku a venovať sa jej aj v oblasti vlastných zdrojov. A znovu je tu ten návrh Eh, tej dane z finančných transakcií a možnosti vytvorenia eh, vlastných zdrojov. Aj tieto financie by nám umožnili byť solidárnejší. Takže ja dúfam, že takéto kvalitné diskusie budeme môcť viesť aj v budúcnosti. Madame President. Takže, pani predsedníčka, vážení kolegovia, E, takže čas nám už vypršal, e, treba to uzavrieť. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom e, tejto debaty. V, tej, v takomto formáte sme pracovali poprvýkrát a myslím, že táto premiéra sa veľmi osvedčila a, a bude mať nejaké opakovania a bude, budú ďalšie dialógy Napríklad môžeme hovoriť o Frontexe alebo o e, tzv. trvalom presídlení a tak ďalej. Myslím, že e, dnešná debata bola dobrým príkladom, e, ktorý je hodný nasledovania aj inými parlamentami. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a všetkých nás teraz spája úplne nový zážitok. Dovidenia. Ich bin Ja, ja, du warst drei Minuten.